Pán predseda. Poprosím vás, posaďte sa.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 bitte nehmen sie platz meine damen und herren! ja wir wissen bescheid. ešte raz vás poprosím posaďte sa. durch irgendeinen fehler in unserer software z dôvodu chyby v softvéri ste počas respektíve nemáte tie zvyčajné mená, tie meno knižne, to správne priradené je možné že na mieste, kde sedíte, sa zobrazuje nesprávne meno, ale môžete si tam napriek tomu sadnúť a pokúsime sa čo najskôr odstrániť túto chybu. Nakoľko je ešte k dispozícii veľa miest, tak eh, ak sa nechcete posadiť na miesto, kde nie je zobrazené vaše meno, ale hľadáte miesto, kde je zobrazené správne vaše meno, tak prosím, nechajte to až na potom. Pán Marias, nech sa páči. Pán predseda, nejde len o tie mená priradené k jednotlivým stoličkám. Ja som dal donútra z hlasovacieho zariadenia moju kartičku a stále sa mi zobrazuje iné meno. E, čiže aj keď e, dáte tam kartičku,